Teraz eh, už sme eh, spracovali 38 eh, otázok a odpovedí a teraz pán dezignovaný komisár má na záver ešte 5 minút na to, aby uzavrel svoje vystúpenie. Thank you very much, uh, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vám všetkým poďakovať, vážne poslankyne a poslanci, pretože e, jasne ste e, preukázali, že výbory ITRE a TRAN sú veľmi silné, pokiaľ ide o ich e, znalosti, o ich zasadenie sa za Európu a zaoberanie sa skutočnými problémami európskych občanov. Viem, že mnohí z vás pracovali v oblasti dopravy, e, predtým, než boli, sa stali členmi tohto výboru, boli ministrami e, dopravy alebo pracovali v iných e, sférach, kde sa zaoberali dopravou. A to už mnoho rokov. A myslím si, že to je dobrá správa pre európskych občanov, pretože v oblasti dopravy a vesmíru Eh, tých budúcich 5 rokov bude naozaj zásadných. A myslím, že eh, to môžem trošku prepojiť s eh, otázkou pána Ujheliho. Pýtal sa ma na to, ako vidím budúcnosť Európy a budúcnosť dopravnej oblasti. A e, ja si myslím, že... A spýtal sa na to, ako bude hodnotená Európska komisia o 5 rokov. E, nemyslím si, že tam, myslím si, že tam budú jednoduché kritéria, či sa nám podarilo znovu nastoliť rast, či sme prispeli k tvorbe nových pracovných miest, či sme pripravili Európu na e, veľmi silnú hospodárskú súťaž v globalizovanom svete a takisto veľmi dôležité, či sme to urobili našim európskym spôsobom, teda ekologicky, trvalo udržateľne, e, s vysokými sociálnymi e, štandardami. A myslím, že samozrejme nebudú, nebudú to jednoduché e, odpovede každý občan e, si to bude hodnotiť sám za seba. Sú to veľmi dôležité politické otázky. A myslím si, že my v Európe máme všetci právo e, a že máme tie správne e, ingrediencie na to, aby sa nám to podarilo. Mm, toto úsilie je naše spoločné a ak to budeme takto chápať, tak uspejeme. Aj v mojom aktuálnom eh, mandáte som sa eh, za takýto úspech zasadzoval. Viete, že som zastancom silnej spolupráce eh, medzi Európskym parlamentom a komisiou, tak by sme hľadali naozaj silné európske riešenia medzi týmito silnými európskymi inštitúciami. Veľmi, ús, u, u, veľmi úzko som spolupracovala s výbormi AFKO, Júri, s konferenciou predsedov, predsedov výborov. rovnako budem pristupovať aj v budúcnosti. Chcem úzko spolupracovať s oboma vašimi výbormi. Veľa toho treba urobiť. Náš spoločný program je obrovský, výzvy velikánske ale ja som presvedčený, že v Európe máme e, potenciál, aby sme e, v tejto sfére úspeli, takže ak ma e, podporíte, tak veľmi rád sa budem týmto výzvam venovať spolu s vami. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, mit diesem Statement kommen wir zum s týmto vyhlásením sme sa dostali na koniec dnešného vypočutia. Ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, všetkým poslancom za ich e, e, fundované otázky ktoré pokrývajú celú tú sféru našej pôsobnosti. Ďakujem aj pánovi dezignovanému komisárovi za jeho odpovede a stanoviska. Pripomínam e, koordinátorom a podpredsedom, že zasadnutie e, na hodnotenie tohto vypočutia sa bude konať zajtra, a to o 9.30 v miestnosti ASP 1G2 a bude to zasadnutie za zatvorenými dverami. Na záver ďakujem tlmočníkom za ich vynikajúcu prácu a trpezlivosť a za to, že sme eh, trošku prekročili eh, čas stanovený na toto zasadnutie. Eh, vidíte, vaša práca bola ohodnotená za toto nočné zasadnutie a všetkým želám ešte príjemný večer a končím toto zasadnutie. Ďakujem.